E Dobrý deň prajem, drahí kolegovia. Poprosím vás, aby ste si sadli na svoje miesta, aby sme mohli začať s hlasovaním. Podľa programu schôdze pristúpime k hlasovaniu o správe pani, pani Kingy Goncovej Európsky nástroj mikrofinancovania v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania. Je to nástroj mikrofinancovania Progres. Máme tam pozmenujúce návrhy 35 až 44. Tieto boli stiahnuté od 35 až po 44. Budeme hlasovať. Najprv budeme hlasovať o prvom kompromisnom bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Blok kompromisu číslo 1 je schválený. Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 11 menovite. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. prítomných 533 za 67, proti 453, 13 sa zdržalo, takže číslo 11 bolo zamietnuté. Teraz máme oddelené hlasovanie o, za skupinu ALDE o pozmeňujúcom návrhu číslo 13, ale táto žiadosť bola stiahnutá. Pán kolega, chcete k tomu? Áno. Ja som hlasoval za prospech e, predchádzajúceho návrhu, ale upozorňujem, že moje hlasovacie zariadenie nefunguje. Áno, pošlem vám technika, aby vám toto zariadenie opravil a berieme aj do, na vedomie vaše hlasovanie. Teda číslo 14, menovite otváram hlasovanie, pozmeňujúci návrh číslo 14. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. prítomných 566, 94 za, 351 proti, 121 sa zdržalo, takže je to zamietnuté. Budeme hlasovať o čísle 51, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prítomných 570, 488 za, 80 proti, takže číslo 51 je schválené. A teraz pozmenujúce návrhy 1 až 35 eh, vypadávajú na základe tohto. Ideme hlasovať o pozmenujúcim návrhom 15 až 36. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 578 hlasovalo, 73 za, 491 proti. Tak číslo 15 a 46 eh, sú zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o 65. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 587 hlasovalo, 492 za, 81 proti, takže 65 je schválená. Ideme hlasovať o čísle 67 a 68. E, budú sa hlasovať spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Teraz budeme hlasovať o čísle 18 a 50 sú identické, a to menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Uzatváram hlasovanie. 594 hlasovalo, 70 za, 522 proti. Takže tieto pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Budeme hlasovať o 69. -ke. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Teraz budeme hlasovať o čísle 21 až 47, ktoré sú identické menovite. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci hlasovali? Uzatváram hlasovanie. 596 hlasovalo, 89 za, 372 proti. Takže tieto pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Budeme hlasovať o čísle 48 menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 602 hlasovalo, 72 za, 518 proti. Takže tento pozmeňujúci návrh číslo 48 je zamietnutý. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu číslo 49 menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 605 hlasovalo, 86 za, 518 proti. Pozmenujúci návrh je zamietnutý. Hlasujeme o čísle 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Číslo 82 je schválené. Hlasujeme o čísle 54. Kto je za? proti, zdržali sa, je to schválené. A teda pozmeňujúci návrh 4 vypadáva. Hlasujeme o čísle 5 menovite. Otváram elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 609 prítomných, 90 za, 383 proti, číslo 5 je zamietnuté. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 56. Menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 608 hlasovalo, 516 za, 66 proti, číslo 56 je prijaté. Pozmeňujúci návrh 81 sa vzťahuje, takže hlasujeme o čísle 55. Kto je za? Proti? Zdržali sa? 55 je schválená. Teda budeme hlasovať o návrhu komisie takto pozmenenom, kto je za, proti, zdržali sa. Tento návrh je prijatý. Budeme hlasovať menovite o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. 602 hlasovalo, 516 za, 82 proti. Uznesenie je prijaté a gratulujeme aj spravodajkyni pani Goncovej. Teraz k vysvetleniu hlasovania. Slovo má Pán Aldo Patričelo na jednu minútu, nech sa páči.